Príjme popoludnie. Ďalším bodom na našom programe je hodina otázok pre radu a pôjdeme po poriadku, prejdeme si otázky, ktoré boli predložené adresované rade. Našou prvou otázkou je otázka, ktorá pochádza od pána Papa Nikolau a týka sa spolupráce medzi EÚ a Tureckom v oblasti nelegálneho pristahovalectva. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Thank you. Señora prezidenta. Pani predsedajúca, dámy a páni, ako viete, posilnenie spolupráce s tretimi krajinami, ktoré sú pôvodom alebo tranzitnou krajinou migrácie, to je kľúčový prvok pre EÚ v boji proti ilegálnej imigrácii to bol jeden z veľkých bodov a pokrokov, ktorý sa dosiahol na základe globálneho prístupu k migrácii a vďaka Európskemu paktu pre imigráciu a azyl. Nepočujeme pani predsedajúcu. Vy... Teda e, poslanec, ktorý vám položil túto otázku, nemá možnosť e, počúvať tlmočenie do svojho jazyka. Možno by sme to mohli e, preveriť, či už to funguje. Zdá sa, že ešte stále nie. Angličtina funguje. Má niekto iný, prosím, problémy s tlmočením? Pýta sa pani predsedajúca. See... Možno keby ste uh, si presadli, možno tam to bude lepšie. Sorry, start... Prepašte, pán minister, e, začnite prosím znova, ak by ste boli takí láskaví tak aby pán poslanec počul aj úvod. Gracias. Decía, señora mm, Ďakujem. Ako som už povedal, pani predsedajúca, spolupráca s krajinami pôvodu e, migračných tokov to je jeden z najdôležitejších prvkov novej migračnej politiky ešte pred rokom 2004 takáto politika v EÚ prakticky neexistovala a teraz vzniká od stretnutia Court v roku 2004 a dostáva hlavné črty v tým, že sme sa venovali práve týmto tranzitným krajinám a krajinám pôvodu a to je to, čo súvisí s Európskym paktom pre imigráciu a azyl. aj v decembrových záveroch rada privítala začiatok dialógu o imigrácii s Tureckom a požiadala o konkrétne opatrenia, napríklad o readmisiu, o kontroly na hraniciach a podobne. Štokholmský program potvrdil túto potrebu aktivít proti ilegálnej imigrácii a je tiež jasné, tohto štogomského programu to vyplýva. že musíme sa snažiť čo najskôr uzavrieť readmisné dohody s Tureckom a zatiaľ existujúce bilaterálne dohody treba aplikovať. Posledné kolo rokovaní prebehlo 19. februára, teda minulý mesiac v Ankare. A rada bude naďalej podporovať komisiu e, v jej úsilí dosiahnuť čo najlepší priebeh týchto rokovaní a ich ukončenie. Tiež vítam spoluprácu Frontexu s Tureckom. Nariadenie 2007-2004 umožňuje takúto spoluprácu s tretimi krajinami. A tiež treba povedať, že rokovania v súvislosti s takouto dohodou a pokiaľ ide o spoluprácu Frontex Turecko, tieto tiež teraz prebiehajú. Je pred nami ešte operatívna práca, výmeny informácií, analýzy rizik, výskumná práca, vyšetrovanie, koordinované operácie Frontexu a to je rámec, v ktorom sme rozvíjali operatívnu spoluprácu medzi agentúrou a tureckými orgánmi. Očakávame, že tieto rokovania skončia čím skôr a plodne. A v každom prípade budeme samozrejme členské štáty informovať o pokroku v týchto rokovaniach. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Ešte určite máte doplňujúcu otázku, pán, pán, pán, pán Demokinu. Pán, pán Nikolau. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Θα ήθελα να συνεχίσω με δύο ακόμη... Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Chcel by som ešte k tomuto doplniť dve veci. Dve veci doplniť. Dnes do dopoludňa prebieha aj v gréckom parlamente diskusia a takisto aj hlasovanie o návrhu gréckej vlády k, um, k predlženiu udelovania gréckého štátneho občianstva. To znamená, že sa Grécko stane atraktívnejšou krajinou pre pristahovalcov. A chcel by som počuť vaše stanovisko ako zastupcu rady, že či je to správny postup. Potom po druhé, takisto bolo povedané vo februári, že Frontex by chcel si založiť pobočku v Pireu, aby bol silnejšie prítomný v Egejskom mori. Viete o, tom, o tomto niečo, aj aký má časový harmonogram? Predsednička, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán minister. E... Áno, pán poslanec. Nemôžem teraz veľmi podrobne a konkrétne informovať o tom, aký bude harmonogram týchto rokovaní, ktoré práve prebiehajú, ale čo je isté, že je tu politická vôľa, že ten údaj, ktorý ste spomínali v súvislosti s Gréckom, ukazuje na potrebu a príležitosť, že boj proti ilegálnej imigrácii sa posilní prostredníctvom readmisných dohôd my musíme podporovať tieto rokovania, ktoré väčšinovo vedie komisia. Musím vám pripomenúť, ešte pred koncom minulého roka bola návšteva pani ministerky Milstrom v mene švedského predsedníctva a a pána Barota do Turecka. Bolo to 5. novembra. A pokračovali kontakty bývalej aj novej Európskej komisie, konkrétne pani Malstromová, ktorá veľmi dobre pozná štokholmský program, pretože sa zúčastnila jeho prípravy a realizácie. A ja som teda optimistický, že tie údaje, ktoré ste spomínali a veci, budú kompenzované oveľa silnejšou reguláciou readmisných dohôd a skutočné vytvorenie takýchto dohôd s Tureckom, ako som už povedal, nemôžem vám dať presný kalendár alebo harmonogram, ale potvrdzujem silnú vôľu rady aj komisie že chceme dosiahnuť úspech v týchto rokovaniach nielen s Tureckom, ale aj s ďalšími krajinami, ktoré sú povedom ilegálnej imigrácie. A tiež by som vám rád povedal, že dohody Frontexu s Tureckom sa vedú priamo Frontexom Mnohé tieto rozhovory sú operatívne a veľmi technické. A hoci rada ako inštitúcia nie je implikovaná v týchto rokovaniach, je samozrejme informovaná a rada samozrejme bude informovať aj ostatné členské štáty vrátane Grécka. Ďakujem pekne, pán minister. Mám tu ďalšie doplnkové otázky. Pán Žančes, nech sa páči. Ευχαριστώ, Ďakujem pekne. Vážny pán minister, vy ste uviedli, že prebiehajú e, rokovania medzi Tureckom a Frontexom a že tieto rokovania že budú predmetom informácií pre radu ako komisiu. Ja by som sa opýtať, či základ e, týchto rokovaní medzi Frontexom a Tureckom, či sa to týka aj dodržiavania hraníc medzi Gréckom a Tureckom, e, to znamená vonkajšie hranice Turecka, či sa dodržiavajú, pretože vieme, že sú isté spochybňovania týchto hraníc. E, ešte by som sa chcel opýtať, či Turecko má ešte nejaké ďalšie formy e, podmienok, alebo nie. Pán minister, ešte je tu jedna ďalšia doplnková otázka. Ja by som sa zablášila pánovi ministrovi za vynikajúcu odpoveď a vynikajúcu prácu, e, ktorú Európa odvádza na ochranu práv prisťahovateľov, e, prisťahovalcov. Ja sa obávam, že niekedy e, však obmedzujeme práva našich, vlašich, našich vlastných obyvateľov, konkrétne mojich voličov, ktorí napríklad minú svoje celoživotné úspory na druhý domov v Španielsku a potom po dvoch rokoch zistia, že majú za svojim plotom buldozer a zistia, že zmluvu, ktorú podpísali e, španielské orgány, úplne ignorovali. Ja by som bol rád, keby pán minister nám vysvetlil, prečo dochádza k takýmto udalostiam a ako Španielsko chce vyriešiť tento problém európskych občanov vo svojej vlastnej krajine. E, nuž, otázka sa týka vzťahu EÚ a Turecka, ale nechám na pánu ministrovi, aby sa rozhodol, či odpovie alebo neodpovie na toto. Pani predsedajúca, Samozrejme, v súvislosti na otázku s Gréckom ide samozrejme o to, aby sa rešpektovali hranice členských štátov EÚ. Cieľom týchto dohôd je, aby sa práve tie hranice rešpektovali. Keď existuje dohoda s treťou krajinou, cez ktorú chodí nelegálna imigrácia a je tam readmisná dohoda, a keď sa takto posilnia dohoda, dohody s touto treťou krajinou, ale to je aj filozofia toho nášho všeobecného prístupu, tak čo vlastne dochádza? Dochádza k posilneniu hraníc krajín EÚ. To je ten výsledok, ak nie je tá účinnosť, pokiaľ ide o kontrolu ilegálnej imigrácie, pretože tam nie je dostatočná spolupráca s inými krajinami alebo neexistujú readmisné dohody, tak samozrejme v praxi sa tie hranice stávajú krehkejšími. Samozrejme, cieľom týchto rokovaní aj readmisných dohod je posilnenie vonkajších hraníc, vrátanie Grécka. Pokiaľ ide o otázku pána poslanca o britských občanoch, ktorí žijú alebo išli do Španielska a investovali svoje úspory. Ja nezastupujem Španielsko ako krajinu v právnych vzťahoch s občanmi, ktorí tam sídlia. E, ich problémy určite budú vyriešené nezávislými španielskými súdmi. Ja tu zastupujem španielské predsedníctvo a predsedníctvo EÚ a teda sa zdržím vyjadrení e, k téme, ktoré nesúvisia s európskym právom. Ďakujem pekne, pán minister. Pokračujeme ďalej vašou otázkou pani Harkin, ktorá sa týka domáceho násilia. Nech sa páči, máte slovo. Sí, señora presidenta. Ďakujem, pani predsedajúca. Dozvedel som sa, že španielské predsedníctvo má ako jednu z priorít, ako je známe, je jednou z priorít boj proti domácemu násiliu, teda rovnosť, rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami v EÚ, ktorá ešte nie je úplne dosiahnutá 50 rokov po zrode únie to ešte nie je stále fakt. A najväčšia z diskriminácií je možno jednou z najväčších chorôb v európskej spoločnosti a možno, bohužiaľ, vo všetkých spoločnostiach na svete. To je práve to domáce násilie, proti ktorému musíme bojovať. To je rozhodujúci cieľ nášho predsedníctva, pretože chápeme, že je to aj základný cieľ Európy. A z tohto dôvodu, že je to európsky cieľ, že je to európsky problém alebo problém európskej dimenzie, tak je potrebné, aby sme bojovali proti tomuto fenoménu z európskej pozície a preto španielské predsedníctvo začlenilo tento cieľ do svojich priorít v rámci, aj v rámci tria s Belgickom a Maďarskom. My sa tešíme tomu, že Európsky parlament je práve tou inštitúciou, ktorá bola veľmi aktívna v tejto oblasti a vyzval veľmi často k opatreniam proti domácemu násiliu. Napríklad v novembri minulého roka v uznesení parlamentu sa vyzvalo komisiu, aby si prijali opatrenia na prevenciu a boj proti všetkým druhom domáceho násilia. Tiež to bol EP, ktorý vyzval členské štáty aby prehlbili a lepšie viedli štatistiky o domácom násilí. Na základe vyhlásenia EP španielské predsedníctvo rozhodlo, že toto bude jeden z kľúčových bodov jeho pôsobenia a vytvorenie mm, toho Európskeho strediska na monitorovanie domáceho násilia, niečo, čo sa už začalo vytvárať e, na rade EPSCO 8. marca M, deň MDŽ, takže sa rozhodlo, že sa aj príjme smernica na obranu a ochranu proti domácemu násiliu. Sú to dve veľmi významné rozhodujúce iniciatívy, ktoré dúfame, že sa rozvinú aj ukončia do konca španielského predsedníctva. Ďakujem pekne, pán minister. Nech sa páči, pani Harkin. Ďakujem pekne, pán minister. Chcela by som poblahožať španielskému predsedníctvu za to, že sa venuje tejto otázke násiliu na báze um, rodovej príslušnosti ja verím, že vaša iniciatíva určite povedie k tomu, že sa zvýši verejné povedomie k tejto otázke v celej EÚ. My sme prijali uznesenie v Európskom parlamente minulého roku v novembri a jedna z vecí, po čom tato, toto uznesenie volalo, bolo možnosť zavedenia jasného právneho základu v tejto otázke, takže ja by som chcela vedieť, že či podporíte komisiu v tom, či pripravuje veľmi komplik, alebo zložitú alebo vyčerpávajúcu smernicu v boji proti eh, domácemu násiliu alebo násiliu na báze rodopisu príslušnosti. Ďakujem pekne, predsednička. Pán minister. Bueno, se, señora... Pani Harkin, pani predsedajúca, Lisabonská zmluva, ako viete, znamená zmenu v právnych základoch európskeho práva, nariadení aj smerníc, pretože syntetizuje tzv. Pilári, eh, pilieri spoločenstva, to, čo predtým boli tri rozdielne piliere, teda ten pilier spoločenstva, pilier EZBP a pilier spravodlivosti a vnútorných záležitostí. To sa zlúčilo do jedného piliera, do jednej mm, právnej osoby a, alebo entity a to znamená, že aj pôsobenie zahraničnej politiky alebo otázok občianskej spolupráce alebo teda súdnej spolupráce v občianských otázkach a tak ďalej, že tam tiež sa zavádza tá metóda spoločenstva, toho tradičného e, spôsobu spolupráce, väčšia prítomnosť komisie, väčšia prítomnosť parlamentu a tiež e, súdneho dvora. V rámci trestnej spolupráce je ešte možnosť a síce, aby štvrtina vlád členských štátov mohli prísť s iniciatívou v tejto oblasti a to sa stalo aj so smernicou o domácom násili. Už 12 vlád prišlo s iniciatívou, o ktorej treba rozhodnúť na Rade a v, Európske, Európskom parlamente, pretože ide o spolurozhodovanie. Táto smernica teraz sa rozbieha A to práve vychádza z tej možnosti, že vlády členských štát môžu prísť s touto iniciatívou. My si myslíme, že vychádza z právneho právneho základu, pretože sa e, zakladá na súdnej spolupráci v trestných veciach, pretože hovoríme o trestných činoch, hovoríme o násilí na osobe a všade takéto násilie, domáce násilie je trestným činom, takže ide o ochranu obetí takýchto pr- obeti takýchto trestných činov. A preto si myslíme, že to môže spadať do tohto e, systému. A je potrebné, aby sa to e, rozvíjalo týmto spôsobom. A ja dúfam, že rýchlo, lebo je to to, čo očakávajú milióny a milióny našich občanov a žien, ale aj mužov v Európe, oni očakávajú, že bude existovať tá ochrana, ochrana, aby prešla e, zo spálne nielen do, na národnú úroveň, ale aj na celoeurópsku úroveň. A to je iniciatíva, s ktorou prišlo 12 štátov, 12 vlád EÚ. Ďakujem pekne. Vidím, že viacerí poslanci chcú položiť doplnkovú otázku. Najskôr dám slovo pánovi Martinovi a potom pánovi Molcerovi. Nech sa páči, neskôr pán Martin. Ďakujem, pani predsedajúca. Podobne ako pani Harkina, ja sa chcem pridať a zablahožila španskému predsedníctvu k tomu, že začlenilo tému násilia na ženách na svoj politický program. Um, zaujímalo by ma, či sa predsedníctvo chce pozrieť na udalosti spred 20 rokov, keď sa financie z Európskeho sociálneho fondu e, využili na kampaň e, nulové tolerancie voči nasilu na ženách. E, ak chceme holisticky pristupovať k tejto téme, potrebujeme informačnú politiku, potrebujeme súdne orgány, ktoré sa musia zapojiť do takýchto snách. Chce predsedníctvo preskúmať takéto kroky, či sme sa poučili alebo nie? Ďakujem pekne. E, pán Molsner, pán minister, už sa v krátkosti spomenuli. Domáce násilie sa neorientuje len proti ženám, ale aj proti deťom a súvisí aj s zariadeniami na starostlivosť starších ľudí. A práve v týchto oblastiach domáceho násilia aj v rámci Európskeho pozorovacieho centra by sme sa mali sústreďovať na tieto fenomény. E, má to v pláne španielské predsedníctvo? Ďakujeme, pán minister. Eh, eh, Samozrejme, pán Martin, tá filozofia, ktorá je za touto iniciatívou, ktorú podporuje aj Európsky parlament, pokiaľ ide o reguláciu a boj tými najúčinnejšími legálnymi cestami. Tá základná filozofia je to, čo sa veľmi správne nazvalo tolerancia, nula, nulová tolerancia na domáce násilie. A súvisí s víziou domáceho násilia ako niečoho, čo je žiaľ veľmi hlboko až kultúrne zakorenené už niekoľko storočí v sociálnych štruktúrach našich spoločností. Preto Ide o to, aby sme globálne pristupovali k tejto záležitosti integrovanie, aby sme bojovali proti domácemu násiliu takýmto spôsobom, aby bol tento boj skutočne účinný, pretože ide o násilie, ktoré sa len veľmi ťažko vykoreňuje, veľmi ťažko. A preto Systematicky napriek pokroku, ku ktorému už došlo v tomto boji, musíme pokračovať a naďalej trpíme týmto negatívnym fenoménom, ktorý znamená navyše pri mnohých príležitosti vlastne vidíme len vrchol z toho ľadovca, pretože sa podá len veľmi málo žalob Naďalej toto domáce násilie existuje a my musíme pristupovať globálne, kompletne, využiť všetky legálne nástroje, ktoré máme k dispozícii, upozorňovať mass media, robiť tam kampaň, dosiahnuť, aby brali do úvahy tento problém aj vzdelávacie systémy. A Spomenul som tú radu EPEFCO, aby sme teda dosiahli ten integrovaný prístup, aby sme dosiahli tú toleranciu nula. Pokiaľ ide o tú otázku pána poslanca, pokiaľ ide o násilie na deťoch a starších osobách, samozrejme, ja si myslím, že je to násilie na tom zraniteľnom, na tom najzraniteľnejšom. Ten, ktorý hovorí, že ten veľký vždy zožerie malého, to je um, také príslovie, ktoré existuje uh, v mnohých krajinách. Takýmto spôsobom sa prejavuje toto násilie, pretože toto násilie súvisí so zraniteľnosťou toho, ktorý je v tej slabšej pozícii a ktorý niekedy aj a zároveň sa prejavuje e, s babelosťou toho silnejšieho, ktorý vyvíja násilie na tom slabšom, či už to môže byť žena, dieťa alebo starší človek. Rada a Európsky parlament vyzvali Európsku komisiu, aby uvažovala o možnosti iniciatívy Európskeho roka na boj proti násiliu proti e, deťom, mladistvím a ženám. Je to v tzv. programe DAFNE 3. To je ten prejav potreby, pán poslanec, že práve táto ochrana sa má rozšíriť na všetkých zraniteľných, a to sú určite teda aj deti, aj starší ľudia, teda tie e, spoločnosti, spoločenstva, ktoré ste spomenuli. Následujúca otázka ju položil pán Poselt a týka sa mm, oblasti Dunaja, stratégie pre oblasť Dunaja. Nech sa páči. Ďakujem. Pán Poselt. Stratégia pre Dunaj je jedným z prvkov, ktoré sú zachytené v programe Tri a predsedníctiev Španielska, Belgická a Maďarska. Táto iniciatíva Maďarska prišla so stratégiou pre oblasť Dunaja a tieto tri predsedníctva sa zaviazali, že budú rozvíjať tento projekt pre oblasť Dunaja. A preto aj Európska rada vyzvala minulý rok v júni komisiu, aby túto stratégiu pre Dunajskú oblasť predložila a my očakávame od komisie, že predloží svoj návrh čím skôr a Európska komisia začala s verejnými konzultáciami, ktorá, ktoré budú trvať až do marca tohto roku a potom na základe tých výsledkov komisia navrhne stratégiu, ktorá sa, dúfajme, bude môcť formálne prijať v decembri tohto roku prostredníctvom oznámenia komisie. Musíme počkať na toto oznámenie, ale v každom prípade by som rád upozornil, že došlo k jednému významnému stretnutiu, kde sa došlo k obrovskému pokroku 25. februára v Budapešti kde boli zastúpené vlády Rakúska, Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rumúnska, Slovenska, Slovinska. Na tomto stretnutí sa schválili významné závery a zadefinovali základné prvky stratégie pre oblasť Dunaja. Ide o to, aby sa spoločnými silami využili energie týchto krajín a jednak v rámci EÚ a pod jej záštitou a zároveň aj využijúc finančne neutrálnym spôsobom európske fondy a to tak, aby sa dosiahli ciele pokroku hospodársko-sociálneho turistického rozvoja. Teda čakáme na publikáciu oznámenia komisie po ukončení tých verejných konzultácií a potom samozrejme rada zaujme stanovisko, keď bude mať k dispozícii oznámenie komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister. Som si istá, pán posol, že máte doplnkovú otázku. Ďakujem pekne, pán minister, za vyčerpávajúcu odpoveď. Iba celkom kratučká otázka, ak dovolíte. E, do akej miery sa vzťahuje Dunajská stratégia aj na oblasti e, dopravy a kultúry. E, tieto dve oblasti ja považujem za veľmi dôležité a aj v rámci zahraničnej spolupráce a preto by som sa chcela opýtať, či už je nejaký e, konečný zoznam krajín, ktoré sú zúčastnené tohto projektu, alebo či sa o tomto ešte len bude rozhodovať, pretože parlament navrhol akési rozšírenie tohto zoznamu. Ďakujem. Ďakujem. Pán minister. No salvo, salvo, Ako pochopíte, o tom zozname účastníkov alebo členov nemôže rozhodnúť rada. Tie vlády, ktoré som spomenul, majú záujem rozvinúť túto stratégiu a je potrebné počkať, aby Európska komisia prišla so svojim oznámením. Ale môžem skonštatovať, že tieto krajiny sú toho názoru, že táto stratégia by mala byť takou kľúčovou alebo pionierskou prvou v rámci EÚ a Európska komisia tento projekt by mal umožniť spoluprácu v tejto oblasti aj samotné vyhlásenie, o ktorom som hovoril 25. februára, tam sa hovorí v tomto vyhlásení, že stratégia pre oblasť Dunaja má slúžiť na zvýšenie prosperity, bezpečnosti a mieru pre národy, ktoré žijú v tejto oblasti, a to prostredníctvom cez regionálnej a nadnárodnej spolupráce a aj koordinácie a strategické oblasti tejto politiky a tejto stratégie sú energie, životné prostredie, ochrana prírody, doprava, infraštruktúry, inovácie, kultúrno-umelecké aktivity, udržateľný ekonomický rozvoj, cestovný ruch, potravinová bezpečnosť, ekonomika, spolupráca s malými a strednými podnikmi, výskum a vývoj, migrácia, šport, výchova, práca, zdravie, sociálne záležitosti a ďalšie aspekty ktoré veľmi širokým, veľmi ambiciozným spôsobom rozvíja tento dokument. Podľa mňa je to významný dokument a ja si myslím, že som ho musel spomenúť práve kvôli vašej otázke, za ktorú vám ďakujem. Je to, zdá sa, veľmi ambiciózny projekt a znovu opakujem, čakáme na verejné konzultácie a na oznámenie komisie, ale samozrejme tá politická vôľa tu je. E, tie tri predsedníctva vyjadrili túto politickú vôľu, aby sa spustila táto stratégia pre oblasť Dunaja. Ďakujem pekne, pán minister. E, je tu mnoho o žiadosti a doplnkové otázky k tejto téme. Bude musieť zohľadniť poradie ktorom sa poslanci prihlásili a tiež politické skupiny, z ktorých pochádzajú. Preto e, by som rada dala slovo pánovi Rubišovi a pani Tikau. Najskôr pán Rubiš. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážny pán predseda. E, Dunaj je rieka a myslím si, že v prípade rieky musíme dbať o čistotu. Preto je podľa mňa dôležité, aké e, čističky a aké zradenia na čistenie odpadových vôd e, budú v prevádzke tak, aby sme zlepšili kvalitu tejto vody, pretože našim cieľom je, aby voda v Dunaji e, bola pitná e, v celej svojej dĺžke. Preto sa chcem opýtať, či vodná energia by sa mohla vo väčšej miere využívať, ale tiež uskladňovanie vody, tak aby sme boli čoraz sebestatnejší v Európe v oblasti energie. Ďakujem pekne, pani Tikau. Ďakujem, pani predsedajúca. Úspech e, Dunajskej stratégie EÚ bude závisieť na akčnom pláne, na veľmi ambicioznom akčnom pláne, ktorý e, zakotvuje konkrétne návrhy a projekty, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality života ľudí, ktorí žijú pozdĺž rieky Dunaja. už ste začali identifikovať tieto projekty a na základe akých kritérií budete vyhodnocovať tieto projekty, prosím. Ďakujem. Minister, when you're ready. Pán minister. Bueno, la, naturalmente que estoy convencido que... Ale som presvedčený, že cieľ, ktorý spomínal pán Rubik, bude začlenený do tej stratégie pre oblasť Dunaja. Už som hovoril o dimenziách tejto stratégie, o jej cieľoch, sú veľmi významné. Venuje sa obrovský, obrovskému množstvu záležitostí, týka sa to samozrejme obyvateľov tejto oblasti, súvisí to samozrejme s hospodárstvom, to súvisí s ochranom životného prostredia, s prírodnými zdrojmi a tam je samozrejme v tom začlenená aj voda, ktorá je ten prírodný zdroj, ktorý je tak intimne prepojený s touto oblasťou. A to bude určite, som o tom presvedčený, začlenený do tejto stratégie a musia túto stratégiu viesť tie krajiny, ktoré ju spustili a ktoré som citoval a ktoré pred niekoľkými dňami sa stretli v Budapešti, aby znovu zadefinovali alebo presne zakonkretizovali presnejšie ciele tejto stratégie, ktoré ešte doteraz tie cieľu nie sú dostatočne zadefinované, tak si myslím, že ešte príliš skoro hovoriť o tom a hovorím o vystúpení pani Tikov. Je teda veľmi skoro hovoriť o kritériách na výber projektov, ale predstavujem si, myslím si, že budú závisieť a vychádzať z tých cieľov, ktoré som tu ja spomenul. Mohli by sme samozrejme dodať aj ďalšie, napríklad riečná doprava, energetická bezpečnosť, vidiecký rozvoj, demografické otázky, boj proti klimatickým zmenám, mm, dopady hospodárskej krízy na vnútorné trhy, teda všetky tie oblasti, pre ktoré spustenie tejto stratégie môže znamenať vylepšenie a my preto musíme spolupracovať v EÚ, pretože je to projekt európskych dimenzí a bude vplývať a mať dosah na celú EÚ. A ja som presvedčený, že aj tieto politiky a táto stratégia bude v centre pozornosti a tá otázka sociálnej súdržnosti a otázka teritoriálnej súdržnosti, téma, ktorá je v Lisabonskej zmluve a táto téma skutočne veľmi ladia harmonizuje s touto stratégiou pre oblasť Dunaja. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz prejdeme k ďalšej otázke. A konkrétne otázky 4 a 5, tie preberieme spoločne. Je to otázka pána Popakisa, ktorá sa týka európskeho sociálneho modelu a boja proti chudobe a otázka pána Aylwarda o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Chcem vás uistiť, že obaja dostanete možnosť položiť doplnkové otázky, pán minister, ak by ste teda boli takí láskaví a pokryli vo vašej odpovedi obe tieto otázky, prosím. Ďakujem.

Señora presidenta, eh, la presidencia... Pani predsedajúca, predsedníctvo zdieľa názor pánov poslancov, pokiaľ ide o to, že treba dosiahnuť vysokú sociálnu ochranu, hlavne pre skupiny, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením. Je to základný kameň našej sociálnej politiky a hlavne v období, keď zažívame hospodárskú krízu. Nezamestnanosť. Uvažuje sa o tom, že e, teraz je o 5 miliónov nezamestnaných viacej než na začiatku hospodárskej krízy. Mnohí zamestnanci zaznamenali pokles svojich miest, dostávajú sa do situácie hraničiacich chudobou a je pravdepodobné, že nezamestnanosť ešte istú dobu bude vysoká a teda, že táto dlhodobá nezamestnanosť spôsobí aj tú sociálnu exklúziu a preto dopady tejto hospodárskej krízy budú jedným z dôležitých bodov politického programu EÚ aj Európskeho programu tria predsedníctiev. máme nástroj a je to rozhodnutie, že rok 2010 je Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a má štyri základné ciele. Uznanie ľudskej dôstojnosti, rozvíjanie aktívnej úlohy týchto ľudí v spoločnosti, rozvíjanie verejnej mienky v prospech sociálneho zlúčenia a tiež dlhodobé úsilie na všetkých úrovniach v boji proti chudobe. Znovu spomeniem koncept, ktorý som už uviedol, vrátane tých najzraniteľnejších, pretože oni sú v konečnom dôsledku vždy tí, ktorí dvojnásobne trpia chudobou alebo sociálnym vylúčením. Sú to deti, ženy a starší ľudia. A my teda budeme podporovať jednotlivé iniciatívy súvislosti s bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. A tiež by som rád upozornil, že to sa dúfam na, zmení na ústredný cieľ celej stratégie ekonomického rastu a tvorby pracovných miest. Jeden z tých kvantifikovaných cieľov z dokumentu z 3. marca je to práve ten cieľ zníženie o 20 miliónov osôb počet tých, ktorí sú na hranici e, chudoby. Ďakujem pekne, pán minister. Dám slovo dvom poslancom, aby položili doplnkové otázky najskôr. E, pán Bupakis, ktorý je autorom otázky číslo 4. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán minister, za vašu odpoveď. A rád by som e, ešte povedal e, k súčasným údajom to, že e, za rok 2009 bola nezamestnanosť zhruba vo výške 10 a mnoho nezamestnaných je mimo pracovného trhu dlhšie ako rok. Ehm, sú formy flexibilnej zamestnanosti, to je potrebné sledovať a to všetko vedie k tomu, že máme 19 miliónov chudobných nezamestnaných. Ehm, aké priame opatrenia chcete aplikovať e, aktívnej a pasívnej pracovnej politiky na európskej úrovni? Čo chcete urobiť, aby ste sa skutočne venovali e, problémom e, tých, ktorí sú chudobní, a ktorí pracujú, ale aj tých, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a tí, ktorí bojujú skutočne o holé prežitie. Tu ide o opatrenia, ktoré musia byť v duchu európskeho sociálneho modelu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Elward. President, um, can the council outline how it will ensure that the inclusion Chcel by som vás uistiť, že bol schválený e, radou pre nezamestnanosť a sociálne vylúčenie e, program, ktorý mal byť e, implementovaný v roku 2010. Takže môžete zabezpečiť, aby došlo naozaj k pokroku v tejto otázke v tomto roku? Sí, señora presidenta. Eh, eh, Áno, opakujem, že je to problém, kde po prvýkrát takýmto ambicióznym spôsobom existuje zámer, aby bola európska stratégia, teda boj proti chudobe, proti sociálnemu vylúčeniu a pre aktívne začlenenie hlavne dlhodobo nezamestnaných, starších osôb. Teda znovu sa vraciame k tomu konceptu najzraniteľnejších. EÚ pri príležitosti alebo v súvislosti s hospodárskou krízou vyvinula koordinovanú politiku, také šokové riešenie krátkodobého trvania, ktoré znamenalo injektovanie alebo akúsi injekciu pre náš ekonomický systém a aby to spustilo tie automatické stabilizátory aj sociálnu ochranu, ktorá je naplánovaná v jednotlivých e, systémoch a spoločenstvách. A to spôsobilo, že prišla reakcia, ktorá má zmierňujúci dopad pre tých, ktorí sa dostali do situácie, že sú bez práce, a pre ktorých je ťažké v krátkej dobe nájsť nejaké pracovné miesto. Takže došlo k reakcii, ktorú treba brať do úvahy, pretože je okamžitá, krátkodobá, rýchla zo strany EÚ. A navyše EÚ uvažuje o stratégii na boj proti chudobe, ktorá, bude, ktorá, ktorá je výsledkom tej nezamestnanosti, a to na základe vzdelávania, špecializácie, rekvalifikácie a vzdelávaním teda, ktoré nekončí len za mladého veku, ale aj neskôr, aby sme zlepšili podmienky na zamestnanie, na vytvorenie pracovných miest. A to je jeden z prvkov, ktorý je aj v stratégii na rok 2020. A bolo to začlenené aj do záverov Rady EPSCO. E teda, a táto vytvorila európsku stratégiu s tými cieľmi, ktoré sú aj v stratégii 2020 a jedným z týchto kvantifikovateľných cieľov uvidíme, ak sa schvália 25. a 26. marca. Vtedy rada musí zanalizovať toto oznámenie komisie a potom teda príde eh, k aplikácii týchto cieľov a to je zníženie o 20 tých eh, osôb, ktoré sú na pokraji chudoby. Nezabúdajme, že v Európe je takmer 80 miliónov takýchto osôb. Chceme znižiť ich počet na 20 miliónov a tiež chceme zvýšiť e, väčšiu, teda zvýšiť mieru zamestnanosti. To sú teda ciele, ktoré tvoria celú stratégiu Európy, ktorá musí byť koordinovaná, pretože jej základným a hlavným definitívnym cieľom je koordinácia našich sociálnych politik a politik zamestnanosti. Hovorí to aj Lisabonská zmluva. Musíme tieto politiky koordinovať. A to je to, čo Európska únia pod ťarcho hospodárskej krízy začína robiť. A to je aj naša odpoveď na túto situáciu. Tým, že využívame naše nástroje, nástroje EÚ, či už je to vnútorný trh alebo štrukturálne fondy EÚ. No, ďakujem pekne, pán minister. Dúfam, že sme vás nepoplietli tým, že sme dve otázky dali dokopy. Chcem vám vysvetliť, čo mám, zamýšľam s týmito dvoma otázkami urobiť ďalej. E, pretože sú tu dve ďalšie otázky, ktoré by som zase zobrala ako jednu otázku. To budú dva, dva ďalšie e, bloky doplňujúčených otázok. Prvé otázky budú mať pani Ford a potom pán Kozov. Ja Nech sa páči, pani Ford. E, ďakujem pekne za slovo. Ekonomická kríza sa dotkla niektorých členských štátov viac ako niektorých iných. Ja, um, ja pokiaľ viem, tak komisia by chcela ponech, pozastaviť eh, eh, štruktúrálne fondy. Ak, ehm, chcel, mohla by teda rada potvrdiť, a mohla by pán minister potvrdiť, že v správe e, pani Aukin, e, ktoré sa hovorilo o minulom roku o tom, že majetok e, občanov iných členských, eh, majetok, um, členských, majetok občanov členských štátov v Španielsku eh, priviedol týchto ľudí na, na, do chudoby? Köszönöm szépen a szót. Egyetlen kérdése. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som rád položil jednu jedinú otázku, ak dovolíte sú dve skupiny, ktoré e, najviac postihla chudoba a síce tí najmenej vzdelaní a potom ľudia s postihnutím. Dva finančné fondy nestačili na to, aby sa vyriešili problémy týchto dvoch skupín. Preto sa chcem opýtať, či rada má v pláne sa pozrieť na problémy týchto dvoch e, skupín obyvateľstva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Bien, eh, la primera pregunta sobre eh, los... Čo sa týka prvej otázky, čo sa týka dôchodcov, dôchodcov, ktorí teda vlastnia majetok v Španielsku. To je podobná otázka, ktorá bola položená už predtým a odpoveď na otázku bude musieť byť podobná tej, tej odpovedi, ktorú som poskytol už predtým. My tu čelíme problému kde budeme musieť uplatňovať vnútroštátne právo členského štátu a obávam sa, že budeme musieť takéto práva dodržiavať. Nemôžem hovoriť v mene rady v odpovede na túto otázku, pretože to sa týka právneho e, e, systému jednotlivého konkrétneho členského štátu, tak ako keby to bolo akýkoľvek iného členského štátu, tak by to bolo rovnako, pretože to spada pod vnútroštátnu legislatívu. Čo sa týka ďalšej otázky o najzraditeľnejších osobách, absolútne súhlasím s tým, že je potrebné týmto dvom skupinám venovať osobitnú pozornosť, práve tým dvom skupinám, o ktorých hovoril pán poslanec. Osobitne preto, že máme e, ďalší doplňujúci nástroj, ktorý môžeme teraz využiť a to je Charta základných práv Európskej únie. Pretože táto sa odvoláva na práva občanov, ktorí sú osobitne zraniteľní. Môžu by to byť osoby s postihom, alebo sú to staršie osoby a e, vlastne to postihuje aj ich zapojenie do sociálneho spoločenského života. V každom prípade ochrana um, týchto osôb a ich fyzickej dôstojnosti, takisto aj duševnej integrity proti neludskému zaobchádzaniu a Európska únia pripravila viaceré nástroje, ktoré sa dajú použiť pri boji, boji proti takejto situácii. E, takisto existuje aj hĺbková štúdia o stave týchto otázok v Európskej únii. Takisto mám výsledky z Eurobarometru v roku 2007, podľa ktorých polovica Európanov si myslí, že že teda všetci, všetky osoby, ktoré sú zraniteľné, teda staršie osoby alebo osoby s postihom, eh, majú sú, nedostatočne, je s nimi nedostatočne zaobchádzané a takisto sa často stávajú aj predmetom zneužívať, zneužitia z hľadiska ich e, potrieb alebo z hľadiska plnenia ich potrieb. A preto polovica e, Európanov si myslí, že jednoducho je tu určitý negatívny účinok alebo že jednoducho spoločnosť pristupuje k týmto osobám negatívne. A my sme preskúmali aj prostredníctvom metódy otvorenej koordinácie medzi jednotlivými členskými štátmi, My sme videli, aká je situácia v členských štátoch a musím povedať, že v niektorých prípadoch posudzujeme prípady, ktoré spadajú pod vnútroštátnu legislatívu a tým pádom sú zodpovednosti členských štátov, aby riešili tieto problémy. Ehm, tak či onak na báze princípu subsidiarity Európska únia nemôže do toho zasahovať, pretože môže len podporiť členský štát tým či oným spôsobom, ale myslím si, že to je niečo, čo má dočinenia s z, z k tomu, k tomu, že to súvisí s eh, dokumentom, ktorý pripravila nedávno komisia k eh, otázke sociálnych aspektov Európskej únii a jednoducho musíme um, tieto problémy, ktoré tu spomíname, začleniť do um, tejto stratégie, ktorú pripravila komisia ale možno, že predtým to nebolo týmto prípadom, ale teraz, keďže situácia sa zhoršila, tak mali by sme tieto osoby do, tej, do, do tohto plánu zahrnúť. Predsednička, ja som povedala, že ešte dovolím dve ďalšie doplňujúce otázky k otázke sociálneho modelu a chudoby a preto by som dala slovo pánovi Atkinsovi a potom pánovi Jehneovi. Pán Atkins, nech sa páči ako prvý. Nuž, no, čo by chcel pán minister, ktorý zastupuje predsedníctvo, e, robiť pre tých našich spolovčanov, ktorí sú v ohrození um, chudoby, čo je dôsled, v dôsledku pôsobenia e, španielskej vlády v rôznych regiónoch Španielska, pretože ich um, majetok je v ohrození v dôsledku eh, vágnej alebo neexistujúcej eh, územnej politiky alebo územného plánovania. Takže chcel by som vedieť, že čo urobí španielská vláda. Eh, predsednička, pán Hanan, prvne začnete s otázkou. Chcel by som upozorniť na tému otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za vašu odpoveď na túto otázku. Ja by, ja takisto sa teda natrápi osud občanov v Španielsku, ale viem, že vy tu zastupujete radu a nie zastupujete tu žiaden španielský orgán alebo španielskú justíciu a takisto nie ste ani hovorcom e, z Valencie. Ale musíme mať jednoducho odpoveď na otázku, pretože tu dochádza k zneužívaniu, ktoré nie súvisí s písaným zákonom. E, je tu skôr otázka výkladu práva v Španielsku. Jednoducho sa musí nájsť nejaké riešenie tohto problému mu a žiadam od vás, aby ste zabezpečili preskúmanie eh, toho, takéhoto zneužitia. Eh, predseda, predsednička, ďakujem pekne za vašu otázku. Eh, teraz dám slovo pánu ministrovi a nechám to na ňom, nech sa rozhodne, či na túto otázku zodpovie. Ďakujem pekne. Ja by som nerád zneužíval svoju pozíciu v predsedníctve rady na to, aby som obhajoval e, niektorú vládu niektorého členského štátu alebo legislatívu členského štátu. Nemôžeme to urobiť, pretože inak by som čelil kritike aj na tomto fóre, pretože som obhajoval kroky e, niektorej členskej krajiny alebo niektorej vlády. To nemôžem urobiť. S touto otázkou sa musíme vysporiadať na národnej úrovni a sú kanály na národnej úrovni, ktoré sa dajú využiť. A to nie len v Španielsku, aj v iných európskych krajinách, eh, vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie. Eh, sú to všetko ústavné štáty, kde eh, platí právo a legislatíva a sú kanály, ktoré hm, dokážu preskúmať, ak tento právny systém nefunguje. Ja tu nehovorím teraz len o španielskej situácii. Podobné veci sa odohrávajú aj v iných európskych krajinách. Dochádza k porušovaniu e, legislatívy a je na tom, ktorom ústavnom štáte, aby našiel riešenie e, prostredstvom svojich vlastných právnych kanálov. A takto sa to rieši. Ale zdá sa, Ehm, môžem vám povedať, že sa nesnažím vyhýbať odpovedi. Ja by som veľmi rád odpovedala na vašu otázku, ale veľmi dobre viete, že vy e, máte možnosť položiť túto otázku cez parlamentné kanály, ale ja nemám možnosť využiť svoju pozíciu ako hovorca rady, aby som odpovedala na vašu otázku priamo. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz prejdeme k otázke 6 Pardon, táto otázka bola stiahnutá. Teraz sa pokúsime opäť e, obsiahnuť dve otázky, teda otázku 7 a 8. A e, otázku 7 položil pán Paleckis, ktorého tu dnes zastupuje pán Pada a týka sa vízového režimu medzi EÚ a Ruskom. A otázku číslo 8 položila pani Andrikiene, ktorú dnes zastupuje pán Poselt a tá sa týka vzťahov EU-Rusko a programu španielského predsedníctva v tomto smere. Pán minister, ak by ste boli takí láskaví a odpovedali na tieto dve otázky. Ďakujem. Señora Pani predsedajúca, ak to správne chápem, mám odpovedať na otázky, ktoré hovoria v súvislosti alebo ktorých sa týka vízovej povinnosti medzi EÚ a Ruskom. A druhá otázka hovorí o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom po samite v Štokholme a pristúpenie Ruska k VTO. Ide o tieto dve otázky, áno, pani predsedajúca? No dobre. V súvislosti s vízami Rada prijala v roku 2003 viacero nariadení a tiež mm, ďalšie detailné technické dokumenty po troch rokoch neskôr komisia rozhodla, že vstúpenie do platnosti tohto systému prebehlo plynulo a že obe zmluvné strany boli spokojné. A že v dlhodobej perspektíve hovoríme o oblasti Kaliningradu, Tranzitný režim, uľahčený tranzitný režim bude závisieť od toho, akým spôsobom sa uzavrie dohoda o vízovom režime medzi EÚ a Ruskom. V spoločnom vyhlásení e, vo samite UE-Rusko o záležitostiach spravodlivosti vnútorných e, vecí z decembra minulého roku sa rozhodlo, že sa prediskutujú, prediskutujú eventuálne zmeny tejto dohody o vízovom režime, aby cestovanie európskych a ruských občanov bolo jednoduchšie. A to konkrétne hlavne občanov oblasti Kaliningradu. Na základe tohto istého vyhlásenia by sa mali podpísať e, lokálne dohody o, alebo dohody o lokálnej doprave a presune obyvateľov v tejto oblasti. A tak nariadenie Rady 1963, kde sa stanovujú normy cezhraničného pohybu štátnych príslušníkov a zmenia sa ustanovenia šengenského programu, tak sa stanovujú princípy pohybu týchto osôb v tejto oblasti. Tieto dohody spadajú do kompetencií členských štátov. Rada v každom prípade zaznamenáva, že prebiehajú rokovania medzi Litvou a Ruskom a Polskom a Ruskom. V súvislosti s otázkou a las relaciones estratégicas de la Unión Europea con Rusia. Pokiaľ ide o strategické vzťahy medzi EÚ a Ruskom, Rada informuje, že po, po samite s Ruskom v Štokholme v novembri 2009 počas nášho predsedníctva bude ďalší samit v Rusku je tu nový impuls vo vzťahoch medzi oboma stranami. Ako je logické, sú určité ťažkosti v týchto vzťahoch. Môžu byť samozrejme rozdielne názory, ale vzťah EU-Rusko je široký, mnohostranný, sme prepojení e, s väčšujúcimi sa hospodárskymi a obchodnými vzťahmi a máme aj vysoký stupeň vzájomnej závislosti v oblasti energií, máme spoločné záujmy aj v iných sektoroch. A mm, stoja pred nami výzvy svetového významu, ktoré, ktorými by sme mali čeliť čo najúžšou spoluprácou. Takže vždy bude vhodné, keď využijeme všetky príležitosti na vylepšenie vzťahov s Ruskom, ale vždy budeme nástojiť na našich princípoch a na našich hodnotách. Pokiaľ ide o pristúpenie Ruska do VTO, EÚ ho podporuje, ale Rusko musí prijať opatrenia a dosiahnuť pokrok v tomto smere. Pokiaľ ide o novú dohodu medzi EÚ a Ruskom, obe zmluvné strany sa dohodli, že by bolo dobré, keby došlo k novej širokej dohode spolupra- o spolupráci medzi EÚ a Ruskom. Tá pôvodná dohoda sa vydiskutovala v 90. rokoch, veľa vecí sa zmenilo. a je potrebné vypracovať novú dohodu a tam chceme byť ambiciozní, zvýšiť naše požiadavky a chceme postihnúť alebo začleniť všetky sektory vzťahov s Ruskom. V rokovaniach došlo k pokroku. Niektoré oblasti idú pomalšie, ako je obchod alebo investície, ale pre nás je veľmi dôležité, aby tam boli veľmi jasné, pevné klauzuly, pokiaľ ide o obchod a investície a energetiku. Pokiaľ ide o režim voľného obchodu, súhlasíme s takouto dohodou a jej rokovaním, ak teda dojde k tomu, že Rusko sa stane členom VTO. Pokiaľ ide o liberalizáciu vízového režimu, je to veľmi významná politická záležitosť, ktorá sa veľmi priamo týka občanov EÚ a aj Ruska. A myslím, že zdieľame ten zámer, že treba uľahčiť udelovanie víz aby sa dokonca aj dostali sme sa do štádie liberalizácie tohto vízového režimu. Ale ešte je pred nami veľmi veľa práce a treba tiež istým spôsobom dostať do rovnováhy hodnoty, ako je bezpečnosť a recipročné požiadavky. Pokiaľ ide o Ukrajinu, Moldavsko a Gruzinsko, Nachádzajú sa každá jedna v špecifickej situácii, pokiaľ ide o víza. A teda teraz nemôžeme uvažovať do budúcnosti, akým spôsobom sa bude vyvíjať vízová situácia a vízový režim s týmito krajinami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz dve doplnkové otázky od pána Pada a pána Teraz Najskôr pán Pada, nech sa páči. OK, thank you. Aha, nie, žiadna to pokladáska od pána Padu. Pán posol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Po e, dvoch kritických bodoch, najskôr demokracia, princípy právneho štátu, ľudské práva, to sú tie najväčšie nedostatky a do akej miery je dialog intenzívny v týchto kritických bodoch. My sa domnievame, že tu sa pohybujeme skôr späť a nie vpred. A po druhé, otázka energetickej bezpečnosti. Ako to konkrétne vyzerá v rokovaniach o energii? Eh, como usted sabe, señor diputado. Nuž, ako z priorít a cieľov Európskej únie je zabezpečenie dodávok e- energií. Európska únia a tu eh, začíname, vychádzame z toho momentu, kedy veľmi veľa krajín zažila dôsledky plynovej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou. Odvtedy už nám všetky, nás všetkých trápi práve bezpečnosť eh, dodávok a to je jeden z veľkých cieľov, ktoré sme si ustanovili v Európskej únii a je to takisto aj prepojené s veľkým cieľom, to je proti, boj proti klimatickým zmenám. Čo sa týka stratégie, ktorú presadzuje rada v zabezpečovaní dodávok energií, je, je práve v tom, že je potrebné zabezpečiť väčšiu diferenciáciu zdrojov a dodávateľov a takisto aj väčšiu mm, diverzifikáciu distribučných infraštruktúr preto je dôležité aj rozšíriť možnosti a vyhnúť sa veľkým oligopolom alebo monopolom a veľkej závislosti od niektorých firiem. Ale to sa už v niektorých krajinách deje, že mnohé sú závislé len na Rusku a táto závislosť je naozaj veľmi prehnaná. A súvisí to aj s tým, že v 20. storočí po dlhú dobu Európa bola rozdelená a to prepojenie medzi jednotlivými um, krajinami európskymi v niektorých prípadoch vonkoncom neexistuje. A vlastne to sa prejaví predovšetkým situácií, situácii, keď dojde ku kríze a videli sme, ako sa kríza nejakým spôsobom nedotkla niektorých krajín Napríklad my sme neboli postihnutí, ale, nie sme nejakým spôsobom nemohli pomôcť tým, ktorí e, boli postihnutí, pretože nie sme nejakým spôsobom prepojení. Preto naše energetické ciele e, majú veľký význam z hľadiska dlhodobého a strednodobého a preto stále budeme e, sa snažiť diverzifikovať viacej zdroje energie a budeme musieť pokračovať vo výstavbe projektov, ako je napríklad Nabucco alebo ďalší Nord Stream, South Stream a musíme pripraviť aj ďalšie niečo také, čo nemáme zatiaľ ešte, to je spoločný trh s energiami. To musí byť našim ďalším cieľom. A potom budeme musieť tieto ciele plniť aj vďaka Lisabonskej zmluvy, ktorá zavádza e, kompetencie v oblasti energii, čo predtým sme nemali. Preto je dôležité mať dobré strategické vzťahy s Ruskom a Ďalšími, a okrem tohto máme ešte aj ďalšie nástroje, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy v oblasti zahraničnej politiky, pretože Lisabonská zmluva podporuje zahraničnú politiku. Máme už aj predsedu Európskej rady, máme vysokú predstaviteľku a budeme mať tú externú diplomatickú službu, takže my sa snažíme posilniť ten externý, tú externú existenciu alebo tú vonkajšiu víziu Európskej únie, čo nám vlastne umožní dosiahnuť väčší pokrok aj v oblasti energetickej. Toto je vízia, ktorú by som tu mohol predložiť vo vzťahu k vzťahom s Ruskom. Existuje aj určitá zhoda a zhoda v tom, že energetika je základným prvkom rokovania s Ruskom a ja dúfam, že perspektívy sú dobré a že samozrejme ako u každej dohody E, tak rokovania sú vždy veľmi komplikované, pretože je to celý balík rokovaní, sú množstvo kapitol, ktoré sa týkajú spolupráce a podobne. Ako viete, za posledných 20 rokov sa situácia v Európe výrazne zmenila, takže to všetko sa musí aktualizovať, aj tie vzťahy s Ruskom a e, navyše e, Všetci viete, že Rusko je tiež krajina, ktorá zažila za posledné roky veľké zmeny. Predsednička, ďakujem pekne. E, pán minister, mám tu viacero do, do, žiadosti o doplňujúce otázky. Vybrala som len dvoch a to sú od členov, ktorí sa dnes ešte nezúčastní rozpravy a to budú posledné dve otázky dnes večer, pretože mali sme viac ako plnú hodinu, takže dávam slovo pánovi Sonníkovi a pánovi Sepkemu. Takže pán Sonník, nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Môže, nawiązując do... Ja by som chcel naviazať na deviatú otázku, pretože ja som mal položiť túto otázku na miesto e, mojej kolegyne. Miku Leniene. Chcel som sa spýtať, že na to, že Rusko má záujem vybudovať jadrovú elektrárnu, elektráreň v Kaliningradskej oblasti, čo je v blízkosti hraníc EÚ a vzhľadom k skúsenostiam s Černobylom sa to vzbudzuje obavu, že by to mohlo byť nebezpečné. Nechcela by rada um, niesť túto otázku bezpečnosti v najbližších e, rokovaniach s Ruskom, pretože si myslím, že to je veľmi riskantná záležitosť. Predsednička, ďakujem pekne. Pán Sonik, my by sme e, naďalej zostali pri predchádzajúcej otázke, takže ponechám to na pána ministra, že či zodpovie na túto otázku a potom pán Semke k otázke 7 a 8. Ja by som sa chcel spýtať k otázke 7 a 8. To sa týka vzťahov medzi Európskou úniou a Ruskom vy, pán minister, ste správne povedali, že tieto vzťahy by mali vychádzať z hodnot, ale pokiaľ je tomu tak, tak Európska únia má konkrétne povinnosti voči ochrancom ľudských práv v Rusku. A preto moja otázka je nasledovná. Nemali by sme náhodou v politike členských štátov Európskej únie vytvárať určité výnimky pre ochrancov ľudských práv. To znamená, že aby tieto osoby mohli potom mať ľahší prístup k vízam a mohli prísť do Európskej únie. Predsednička, ďakujem pekne. Minister, if you're ready. Pán minister, keď ste pripravení, máte slovo. Bien, en relación con la intervención sobre el tema de la seguridad nuclear, Eh, čo sa týka otázky, ktorá sa eh, týkala jadrovej bezpečnosti, nuž eh, k tomu by som povedal toľko, že jadrová bezpečnosť je otázka, ktorá je v právomoci členských štátov. Okrem toho existuje medzinárodný dohovor o jadrovej bezpečnosti. Bielorusko Rusko, Euratom a väčšina členských štátov EÚ podpísali tento dohovor. Rada sa domnieva, že tieto zmluvné strany, ktoré e, sú v blízkosti jadrovej elektrárne, e, musí byť konzultované v prípade takéhoto návrhu pretože sa ich to môže priamo týkať. E, dohoda Euratom Rusko ktorá bola podpísaná na mierové účely využívania jadrovej energie, eh, by mala tiež obsahovať otázky ochrany a bezpečnosti, taktiež ochrany zamestnancov. Eh, táto otázka je často a pravidelne predmetom eh, dialógu EU-Rusko v súvislosti s otázkami energie. Čo sa týka vyhodnocovania dôsledkov v medzinárodnom kontexte, už rada sa domnieva, že Rusko je signatárskou stranou tohto dohovoru a musí vyhodnocovať vplyvy na životné prostredie a musí vyhodnocovať tieto rizika v plnej miere. rada v tomto prípade tvrdí, že zodpovednosť za vykonávanie dopadovej štúdie na životné prostredie musí prevziať strana, ktorá propaguje tento projekt. My nie sme nulnou stranou tohto projektu, ale boli by sme radi, keby Rusko dohodu ESPO dobrovoľne aplikovalo. Tak ako to je v prípade existujúcich jadrových elektrární. Ďalej, čo sa týka otázky ľudských práv v súvislosti s Ruskom, Prebehla už rozpráva na tému ľudských práv. Kritériá na ochranu ľudských práv alebo na napravenie porušovania ľudských práv platia všade, tam, kde môže dochádzať k porušovaniu ľudských práv. Preto sa domnievam, že existuje právo a morálna povinnosť sledovať eh, takéto vývoje aj v rámci Európskej únie. Ak k takémuto vývoju dochádza v členskom štáte Európskej únie, je potrebné prepojiť túto otázku s vízovou politikou. Mm, toto je totiž obrovský skok, ktorý však v súčasnosti by sa uskutočňoval veľmi ťažko. Eh, prebiehajú všeobecné rokovania o vízovej otázke a v súvislosti s s týmito rokovaniami je možné um, predniesť a využiť alebo aplikovať aj iné kanály na uľahčenie vízovej otázky, ale v tejto chvíli sme um, na úrovni veľmi všeobecných rokovaní s Ruskom. Na to sa musíme sústreďovať a musíme si uvedomiť, že víza vo všeobecnosti To môže mať priamy vplyv na slobodu pohybu osôb. Ja by som si dokonca dovolil tvrdiť, že dokonca aj Európania by tým získali lepšie možnosti, aby aj ich hodnoty boli aplikované aj v inej časti sveta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem. Ďakujem všetkým. Všetky tie otázky, ktoré neboli odpovedané ústne, budú odpovedané písomne a tým uzatváram hodinu otázok pre radu. Ešte jedno oznámenie e, od skupiny EPP som dostala a tiež od skupiny sektorov demokratov v Európskom parlamente som dostala požiadavku na e, vymenovanie e, výborov a delegácií. E, tieto konkrétne vymenovania na posty budú zverejnené v zápisnici, ak nebudú prednesené žiadne námietky predtým, ako bude schválená zápisnica. Ďalšia schôdza sa uskutoční zajtra.